ubezpečiť, že všetky vaše návrhy budú e, zvážené. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárke. Máme tu jediný návrh uznesenia k, tej, k tejto rozprave. Rozpravu ukončujeme a v stredu bude hlasovanie. Všetkým vám chcem poďakovať. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. A to sú jednominútové vystúpenia podľa článku 150. A opätovne pani Patreo Neves je prvou rečníčkou. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. 17. februára tornádo postihlo vo Vila de Conde viacerých viacerých eh, polnohospodárov, ktorí eh, utrpeli obrovské škody. Počas v priebehu niekoľkých sekúnd eh, tornádo zničilo prácu, dlhoročnú prácu. Mm, Polnohospodári musia vybudovať nové podniky, avšak až o niekoľko mesiacov budú schopní obnoviť svoju činnosť. 25. februára minulého roku sa udela podobná alebo iná katastrofa, ktorá tiež spôsobila škody milióny, milióny eur Zatiaľ úrady na to nereagovali a to je veľmi zlé pre lokálne poľnohospodárstvo, pretože jedná sa dokopy o 2000 rodín, dokopy 5000 ľudí a 10 tisíc pracovných miest, ktorých sa to priamo alebo nepriamo týka. Klimatické katastrofy sú čoraz častejšie. Oni narušajú hospodárskú aktivitu. A, a poistenie je také vysoké, že je prakticky nemožné zaplatiť ho a súčasne podnikať potrebujeme nejaký minimálny štandard poistenia pre všetkých eh, polnohospodárov. No a treba využiť aj fondy solidarity, pretože keď nepomôžeme tomuto regiónu, môže sa stať, že kvôli katastrofe budú vyčlenené eh, z Európskej únie. Pani Patra Neves, ďakujem pekne. A dovolte mi dodať, že vy keď ste sa ujeli slova, tak ste hovorili dlhšie, ako vám bolo dovolené a hovorili ste veľmi rýchlo, čo bolo pre tlmočníkov a ťažké. Možno by ste mohli tak zostručniť vaše pripomienky. No, ďakujem pekne. A ďalším, ďalšou rečničkou je pani Smolková. On transfer of finances to transport. O prevode finančných prostriedkov. Máte slovo. Ďakujem pekne. Minulý týždeň podpredseda vlády Slovenskej republiky Jan Figel

Ďalší rečník, ďakujem, pán predseda. TV3, verejnoprávna katalánska televízia, bola zrušená a to je v rozpore s Európskou smernicou o viacjazyčnosti a, o, a takisto je to v rozpore s chartou o jazykoch menšín. Ide o priame priame e, utláčanie spoločného jazyka. Regionálna vláda vo Valencii teraz e, prijala veľmi vysoké sankcie. Popular... Takisto sa oznamilo, že e, legislatívna iniciatíva v prospech tejto televízie sa dostala pred španielský parlament pričom podporilo túto iniciatívu vyše 600 tisíc občanov. Španielská vláda to mala zohľadniť, ale doteraz sa neudialo nič. Thank you. Mr. Tremopoulos. You... Ďakujem pekne, pán Tremopoulos. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, Európska komisia a podporný mechanizmus Eh, nedávno teda sa ohlásilo eh, veľká, ohlasilo sa poskytnutie veľkej časti peňazí, eh, čo sa týka verejného majetku v Grécku. Celá táto otázka ohľadom gréckej ekonomiky Zdá sa, že tu ide Ehm, prezentuje sa to tak, že ide tu o predaj verejného majetku, ehm, ale nie všetok verejný majetok je taký istý. Napríklad sú niektoré verejné budovy, ktoré majú istú funkciu, potom sú isté pozemky, ehm, ktoré sa využívajú za nejakým účelom a napríklad bývalé atenské letisku by sa malo e, využiť e, e, napríklad ako park. My máme veľmi málo parkov v eh, Grécku a teda v eh, Atenách a mali by sme takto napomôcť ochrane životného prostredia. Myslím si, že by sme mali využiť environmentálnu funkciu e, takýchto priestorov, pretože to <coughs> prispieva k udržateľnému rozvoju. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Migalsky. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Je to škoda, že pán Macmillan Scott už nie je za predsedníckým stolom, pretože som mal na ňo jednu vec. Viem, že ho zaujíma otázka ľudských práv a ja som sa k tomu chcel vyjadriť. Ako viete, dámy a páni, v, po decembrových voľbách v Bielorusku bolo zatknutých veľa ľudí, všetci prezidentskí kandidáti, ktorí boli protikandidátmi Lukášenka, boli zatknutí. Jeden z nich, Michal Levič, bol prepustený 19. januára a povedal, že bol mučený. Nebudem to teraz popisovať, ale môžem vám povedať, že to bolo naozaj mučenie veľmi hrubého zrna. V uznesení, ktoré sme prijali tento týždeň, sa obraciam eh, na eh, alebo teda ktoré príjmeme, obraciam sa na všetkých, e, aj na pána Macmillana, že by sme mali hovoriť veľmi hlasno, aby sa skončili tieto praktiky. Ďakujem pekne, pán Migalsky. E, pán Megmilen si vás vypočul z e, všetkých nás. Samozrejme, zaujímajú ľudské práva, keď hovoríte o mučení, ja vám teda môžem povedať, že ten, čo predseda tomu, ktorému vytrhli doslova e, nechty, tak naozaj nás veľmi zaujíma otázka mučenia a dodržiavania ľudských práv. A teraz pán Portas. Ďakujem pekne, pán predseda. Na hm, začiatku tohto e, roku nám bolo povedané, že doslova ako keby prichádza nový e, svet, e, využívanie nových technológií, Facebooku, zvolávanie demonstrácií prostredníctvom týchto technológií. Ľudia, ktorí sú vystavení veľmi zlým pracovným podmienkam. Inými slovami, môžeme povedať, že to sú ľudia, e, ktorí e, najprv musia študovať, e, potom doslova platia za to, aby mohli pracovať, majú veľmi nízke mzdy a v tom, tejto internetovej kampani, do tejto internetovej kampane sa zapojilo veľmi veľa ľudí. Je dobré, že ľudia Uh, už nechcú mlčať o takýchto zlých pracovných podmienkách a ako hovorí pieseň, oni sú generácia, ktorá už to nebude viac nič akceptovať. Ďakujem. A teraz pán kolega Salavrakos. Ďakujem pekne. Ja teraz poviem niečo o Líbii. O, o udalostiach z Líbie sú oveľa krvavejšie ako v Egypte alebo v Tunisku. Vidíme, že ľudia povstali proti e, režimu despotického diktátora, bojujú proti režimu, ktoré už dlhé roky vytvára problémy sociálneho rozvoja a nespravodlivosti. Európou táto oblasť veľmi zaujíma, pán predseda mnohé európske spoločnosti, britské, talianské, a francúzske, ktoré majú svoje pobočky v tejto, v tejto krajine. Táto krajina je tretím najväčším producentom ropy na svet, e, v Afrike. Tieto udalosti majú vplyv na ceny ropy. A preto si myslím, že Európa musí sa osobitne zaoberať touto oblasťou. Poprvé kvôli prílivu migrantov, a to nie len z Líbie, ale z celej Severnej Afriky. No a po druhé, e, kvôli otrasom rozpočtu, ktoré už sú postihnuté hospodárskou krízou. Ale my musíme prijať opatrenia, potrebujeme vytvárať pracovné miesta a dávať perspektívu mladým ľuďom, pretože vidíme, že mládež v arabskom svete nemala nádej. A preto sa deje to, čo sa deje. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva eh, kolega Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor, zilele acestea partidul de guvernare Dámy a páni, pred pár dňami vládnúca strana v Rumunsku prijala veľmi zvláštne rozhodnutie. Dohodli sa na eutanázii pouličných e, psov. E, prosím, prehovorte e, s kolegami v demokratickej liberárnej strane v Rumunsku, aby sa neprelievala nevinná krv. Ježiš Kristus zmiloval zvieratá, chcel zmilovanie, nie obete. Apelujem na všetkých kolegov, ktorí vlastnia e, psov a ktorých majú radi. Uvedomte si, že Rumunsko sa stáva barbarským, vracia sa do e, tmavých e, čiernych časov. Teraz to zabíjanie psov je tiež dobrým biznisom pre mafiu Pomôžte, prosím, aby sa e, Rumunsko nestalo akousi Ugandou. Sú aj ľudskejšie e, cesty. Vraždy, vieme z histórie, nikdy nič nevyriešili. Ďakujeme. Ďakujeme. Teraz má slovo e, pani Teocharus. Ďakujem, dámy a páni, kolegovia. V nedávnej dobe sa pozeráme na e, udalosti v Severnej Afrike, ale nemali by sme zabúdať na to, čo sa deje na okupovanej časti Cypru. E, to má tiež veľký význam, predovšetkým pokiaľ ide o tých, ktorí majú neustále pocit, že e, ich hlas nie je vypočutý. Ide o okupáciu zo strany Turecka, ktoré, ktoré tu na ostrove viedlo k ekonomickej nespravodlivosti. Naozaj e, pôvodné obyvateľstvo je vytláčané a je tu tiež aj hrozba islámu. Množstvo e, mešít e, tu vzniká a e, pán Erdogan tu zasahuje, vysiela ľudí na sever, sever ostrova. E, ide tu o známy Ananov e, plán. Ide o e, hlasovanie, o ňa treba počúvať, čo sa deje. Ďakujeme pekne. Pani kolegyňa? Teraz, pokiaľ viem... Nevidím túto kolegu, ktorý mal hovoriť v sále, takže teraz pán Pirilo. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, situácia ohľadom eh, lovu tuniaka modroplutvého je veľmi vážna. Talianská vláda umožňuje kvóty iba pre profesionálne plavidla, nie pre rekreačný rybolov. Je to dosť zvláštna situácia, ktorá iba eh, postihuje negatívne eh, rybárov. Bude treba riešiť túto situáciu aj ohľadom ďalších eh, druhov. Pani komisárka Damanakis je tu dnes s nami a ja dúfam, že rybolovné aktivity na rok 2011 sa znova otvoria, aspoň dúfam, v tých oblastiach, ktoré sú eh, najmä teda v Kalabrii, ktoré sú veľmi postihnuté a dúfam, že tá dôjde k revízii na rok 2012. Ďakujem a teraz eh, pani Sonia Alfano. Eh, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to, k čomu došlo na Blízkom východe, že teda je to možno pochopiteľné, ale nemôžeme spochybňovať základné ľudské práva. Ja chcem hovoriť o hanebnej iniciatíve e, vlády v Taliansku, ktorá sa zachrániť Berlusconiho pred e, súdnymi procesmi za jeho priestupky, ako napríklad prostitúcia. Eh, je treba eh, rozhodnúť, ktorý súd ho má súdiť. Myslím si, že by sme nemali naďalej ignorovať to, že znova talianská demokracia je spochybňovaná Berlusconi. Mnohí kolegovia už podpísali petíciu, aby sa vyslalo jasné posolstvo talianskej populácii zo strany Európskeho parlamentu. Je to zvláštna náhoda, že eh, Berlusconi atakoval právny systém, ale v Štrasburgu náš minister hovoril o rôznych plánoch a e, teda nenašiel ani jednu možnosť, aby sa stretol s Európskym parlamentom. Myslím si, že by sme mali e, vypočuť si tieto nepríjemné otázky, ktoré prichádzajú z Talianska. E, ďakujem. E, bolo veľmi ťažké prerušiť našu kolegyňu, ktorá samozrejme bola veľmi zaangažovaná, bolo to možno aj nebezpečné, možno, že by e, ju to trošku rozhodilo, ale chcem vás ešte raz poprosiť, aby ste hovorili pomalšie, aby teda tlmočníci to zvládali. A teraz pán Vlasák. Vážený pán predseda, dámy a páni, dovolte mi, aby som v Európskom parlamente upozornil na rozsudok Európskeho súdneho dvora C236 z roku 2009 z minulého týždňa, na základe ktorého od 21 e, decembra budúceho roku nebude môcť e, sa rozlišovať poistenci na základe pohlavia. Výklad myslím si, e, tuto presiahol e, svoje e, medze a myslím si, že to bude mať negatívny dopad na sektor poisťovníctva. Je to nelogické, tak ako by sme zakázali poisťovňam Eh, zohľadňovať to pri výpočte poistky, či napríklad eh, je dom na kopci alebo v údolí, alebo že či vodič má často nehody. Nielen demografovia totiž vedia, že nielen v vyspelých spoločnostiach úmrtnosť mužskej populácie je vyššia a väčšinou veľmi výrazne než úmrtnosť žien. Ženy sa dožívajú zvyčajne o 10 vyššieho veku. V Českej republike je to teda 73 rokov u mužov, 80 e, teda 73 u mužov a 80 u žien. Myslím si, že direktívne nariadovať poistencom či e, poisťovňam, e, či, že teda nemajú rozlišovať, či je poistenec muž alebo žena, to je negatívne. Výsledok je iba taký, že ženy budú musieť platiť vyššie poistné a muži budú dostávať nižšie dôchodky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz pán Ferreira. Ďakujem, pán predsedajúci. Sociálne dopady úsporných opatrení každodenne narastajú. Finančný sektor, veľké koncerny naďalej získavajú obrovské zisky a naďalej národné zdroje ubúdajú, míňajú sa na štátne dlhy, ako je to v prípade Portugalska. A tu vyvstáva otázka, dokiaľ budeme musieť čakať e, na Brusel ten tzv. pakt pre konkurencieschopnosť, bude ďalším útokom na platy, sociálne práva, budú sa navrhovať sociálne práva, e, e, pokiaľ ide o vstup do dôchodku. A toto všetko E, e, znamená, že e, boj zamestnaných zamestnancov musí naďalej pokračovať. Je však možná aj iná cesta a tá je potrebná. Chceli by sme, aby ľudia, naďalej mali túto odvahu, pretože boli tu rôzne bojové opatrenia, štrajky, protestné opatrenia. Toto všetko sú znaky nádej. A teraz pani Wertmann, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, milí kolegovia. Životné podmienky Cyperčanov na severnej časti ostrova Cyprus, teda v časti okupovanej tureckou armádou, sú neúnosné. Napríklad sú tu neustále porušenia ľudských práv. Turecko presúva obyvateľstvo na túto časť ostrova a je preto zodpovedné za výrazné demografické zmeny Tureckí Cyprioti sú už menšinou vo svojej vlastnej krajine a e, mnohé názvy e, dedín sa menia. E, dva, dve udalosti sa uskutočnili za minulý týždeň. Tureckí Cyperčania boli zo strany Turecka naozaj e, verbálne urážaní a dochádzalo k premiestňovaniu obyvateľstva. A preto vás, pán predseda, žiadam, aby ste prijali primerané kroky, kým časti Európska, te, európskeho teritória stratíme v prospech uh, Ture, Turecka. A je dôležité, aby vlastní predstavitelia tejto krajiny vo vlastnej krajine boli bezpeční. Ďakujeme pani Vertman. E, ďakujem pekne. Posunieme vašu žiadosť pánovi Buzekovi teraz pán Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, πριν από λίγες ώρες ο 20... Uh, pred uh, pár rokov uh, pred, pred pár hodinami uh, agentúra Moody's opätovne znížila rating Grécka. Opozičná strana v Grécku uh, my e, kritizujeme výrazne ekonomickú politiku tejto, tejto krajiny, ale tato, toto zníženie rejtingu je nelogické. Len deň pred veľmi rozhodujúcim greckým dňom, zo pár dní pred rozhodujúcimi diskusiami o, o e, e, teda, jed, summit 11. marca, takisto ďalšie stretnutia, kedy sa príjmu dôležité rozhodnutia. Nejde len o Grécko, ktoré trpí znižovaním e, ratingu. Len to ukazuje, e, ako ten systém nefunguje. Mali by sme diskutovať potom o, o výsledkoch samitu, pretože ten je pre eurozónu, pre celú Európsku úniu veľmi dôležité Zlyhanie, myslím si, by viedlo k výrazným problémom v EÚ. Trhy by e, kolabovali, ale treba byť úspešný. Nemáme čas na plýtvanie. Ďakujem a teraz pán Joan Enčiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Koalícia mimovládnych organizácií eh, pre riadenie štruktúrálnych fondov v Rumunsku nie je veľmi dobrá, predovšetkým čo sa týka operačného programu pre ľudské zdroje. Premiér sa zaviazal zlepšiť absorpčnú schopnosť týchto fondov, ale bohužiaľ výsledky sú nulové. Kapacita riadenia štrukturálnych fondov nie je eh, dobrá, eh, nepomáha sa adresátom pomoci, ale naopak sa im kladú prekážky pod nohy, sú mnohé eh, nezrovnalosti, netransparentné posúvanie, rozdeľovanie fondov e, založené na rodinkárstve. Chcel by som vyzvať, aby EÚ e kontrolovala aktivity agentúry, ktorá riadí e, prerozdeľovanie štrukturálnych fondov v Rumunsku tak, aby sa zastavilo zneužívanie týchto fondov, ku ktorému dochádza e, na všetkých úrovniach e, zo strany reprezentantov súčasnej vlády. Ďakujem. A teraz pán Gallagher. Ďakujem, pán predseda. E, Medzinárodný menový fond zohral veľmi, dôležitý, veľmi dôležitú úlohu pre Írsko od svojho vytvorenia poskytol eh, veľmi veľa peňazí pre rôzne projekty v Severnom Irsku aj v írsku podporuje eh, znevýhodnené regióny. Minulý týždeň 9,8 milióna bolo vyčlenených eh, na rôzne komunitné aktivity v niektorých oblastiach, ale otáznik vysí nad budúcnosťou v USA, teda dúfam, že náš e, premiér bude e, hovoriť o tejto otázke, čo sa týka spolupráce s USA. E, myslíme si, že teda americká podpora je dôležitá, ale nemala by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 strana, ktorá zastupuje polskú menšinu, zaznamenala veľké úspechy a to je napriek skutočnosti, že Poliaci v Litve sú stále diskriminovaní. Bohužiaľ im nebola vrátená pôda, o ktorú, alebo pozemky, o ktoré pred 50 rokmi prišli. Ich eh, možnosť vzdelávania je veľmi obmedzená ich mená alebo nemajú dovolené písať svoje mená po polsky, no a v rozpore s európskymi normami aj s pravidlami Rady Európy nemôžu inštalovať tabule s polskými označeniami, označeniami obcí. Ja vás žiadam, aby ste riešili tento problém. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva pán Vili Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Damanakis, eh, chcel by som vyjadriť nespokojnosť svojej skupiny kvôli urgentnému rozhodnutiu komisie predlžiť o, jednu, o jeden rok dohodu o rybolove s Marokom. Sme nespokojní, pretože naďalej sú tu zaradené autonómne vody západnej Sahary. Ako viete, to je jedno z malých území v Afrike, eh, ktoré e, sú pod zaštitou OSN. Tieto vody nepatria Maroku a preto neprináleží EÚ zaradiť tieto vody západnej Sahary do e, tejto dohody. Rozsudky medzinárodných súdov to dokazujú a na to je aj medzinárodné právo, ktoré obhajuje, že to nie sú vlastne vody Maroka členovia tohto parlamentu ukázali, prejavili <coughs> svoj názor, čo sa týka tejto dohody a preto e, veľmi jasne sme proti tomuto rozhodnutiu. Myslím si, že by sme veľmi mali byť opatrní e, v Európska únia by mala veľmi prísnejšie vyžadovať e, dodržovanie jednotlivých dohôd. Ďakujem a teraz pán Tejšejra. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Európsky parlament eh, sa onedlho vyjadrí k nariadeniu POS EI, ktoré sa týka eh, najvzdelenejších regiónov EÚ. Malo by byť zreformované musíme sa prispôsobiť novej právnej situácii po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, ale treba byť aj flexibilnejší. Európska únia pozná výhody a nevýhody najvzdelenejších oblastí a práve kvôli tomu musíme obnoviť aktuálny systém aj s ohľadom na výzvy pre tieto regióny, napríklad, ako je napríklad Madeira treba odstraňovať exportné a importné materiály pre eh, spracovávané produkty. Obmedzuje sa tu polnohospodárstvo. Prav, platí to hlavne pre pestovanie banánov. Využívajú sa dovozy z tretich krajín, ale aj kvôli produkcii mlieka je ohrozené polnohospodárstvo. Dôležitý je harmonický rozvoj eh, v EÚ. Ďakujem pekne a slovo dostáva teraz pán Baten. Vážený pán predseda, ja by som len chcel povedať všetko o európskom zatýkači. Mnohí ľudia boli vydaní bez skutočných dôkazov. No a súdy e, nemajú žiadne dôkazy a nemôžu ale ani zabrániť tým nezákonným vydaniam. No a teraz je tu nový vývoj v e, Miguel Anielo Majzoso, môj volič, čili vydanie do Španielska a nie kvôli e, kvôli činu, ktorý by spáchal, ale kvôli vyšetrovaniu uh, trestného činu, ktorý možno spácha v budúcnosti. Doktor Majsuso, ktorý žije už 20 rokov v Londýne, teraz čelí uh, zmenu uh, veľkým zmenám v živote kvôli uh, trestnému činu, ktorý sa nestal. A ja uh, vás žiadam o ak budete žiadať, tak vás môžeme informovať viacej o tom. Uh, musíme

Eh, pakte konkurencie, schopnosti a konvergencie pred eh, summitom 11. marca. Myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť myšlienku konvergencie a konkurencie schopnosti. Tento pakt je veľmi dobrý a pozitívny. Treba to jasne povedať. Tento pakt konkurencie schopnosti nie je a nemôže byť, aspoň teda podľa mňa, a tak ako tá verzia teraz vyzerá, nie je to len nejaký dodatočný dokument, nie je to nejaký zoznam našich želaní, ktorý nikdy nič neprinesie. Je to také vážne vyhlásenie, potvrdenie toho, že chceme sa posunúť ďalej. Je to kvalitatívny krok pred smerom ku konvergencii našich ekonomík, k vyššiemu stupňu politickej koordinácie, predovšetkým v oblasti národných kompetencií keďže tieto sú dôležité na podporu konkurencieschopnosti. Ten globálny e, ekonomický boj, ktorý teraz vidíme, e, momentálne je veľmi silný, musíme ho podporiť a preto musíme naďalej bojovať proti verejnému dlhu za stabilizáciu našich mien a za konvergenciu našich ekonomických a daňových systémov. Počuli sme o medzivládnom prístupe a o komunitárnom prístupe. Možno to je taký dosť stereotypný, uh, stereotypné videnie. A myslím si, že by sme mali buď teda sa zamerať na ten európsky prístup, alebo na žiaden prístup. Ďakujem pekne. Pán Siekiersky. Myslím si, že je to naozaj náhoda, ale aj ja budem hovoriť o tej istej téme, menovite o konkurencieschopnosti. Fakt v konkurencieschopnosti by e, európskym ekonomikám mal hĺbkovými reformami umožniť postupné zbližovanie. Ide aj o posilnenie medzinárodnej dôvery v trhy a v celú Európsku úniu. E, zamýšľajú sa tu opatrenia kvôli zadlženiu, takisto reformy dôchodkových systémov, ale nebezpečenstva e, treba mať na pamäti takisto. Už len skutočnosť, že E, sa avizuje táto iniciatíva bez toho, že by sa robili skutočné konzultácie. Nuž už to je problémom, pretože nemecko-francúzsky tandem naznačuje riešenia bez toho, že by konzultoval s inými krajinami. A e, toto sa vníma ako ďalší pokus vytvoriť akúsi dvojrychlostnú Európu, pričom by jej jadrom bol vysoko, vysoko konkurencieschopný blok, ktorý by predstavoval isté jadro. A hoci boli prizvané aj mimo európske krajiny, je to e, ťah čiste taktický. Veľmi prísne požiadavky paktu by mohli viesť e, eurozónu e, k takému stavu, že by bola e, sama e, ohrození vlastného trhu. Ďakujem veľmi pekne, pán Sikiersky. My, e, my ukončujeme túto časť, pretože máme tu síce pani Barbaru Mateo, ale nevidím ju tu, nevidím ju tu a preto budeme musieť